správe o Turecku za rok 2015 dám slovo pani Henis Plašart v mene rady. Nech sa páči. K správe o Turecku. Prepačte, je to naozaj veľmi veľa rozpráv jedna za druhou, ale som veľmi rada, že som tu medzi vami. Vážená komisia, pani predsedajúca, Vzťah EÚ a Turecka má strategický význam. Máme dlhú spoločnú históriu e, rozsiahlej spolupráce. Máme rôzne spoločné záujmy, ale zároveň máme aj spoločné problémy a výzvy a to bolo zdôrazňované od začiatku migračnej krízy. Pán predseda Rady Tusk o tom dnes hovoril predpoludní prísluš, prístupové rokovania s Tureckom e, pokračujú. V decembri minulého roka sme otvorili ďalšie kapitoly. Kapitolu 33 v následujúcich mesiacoch takisto asi otvoríme. V tomto kontexte mm, sa opierame o pravidlá jednomyselného, jednohlasného rozhodovania. A nechceme tu vytvárať pre Turecku žiadnu skratku do Európy, nebudeme ustupovať z našich štandardov. Turecko urobilo naozaj v mnohých oblastiach aký pokrok a to je dobrá správa, avšak takisto jasne vystupuje do popredia, že vnútorný vývoj v Turecku je znepokojivý a je dôvodom pre závažné obavy pre nás. Turecko musí vyriešiť obrovské nedostatky v oblasti základných práv a právneho štátu Rada vyzvala Turecko, aby rešpektovalo ľudské práva a aby prestalo ohrozovať a narúšať nezávislosť justície a aby prestalo okliešťovať slobodu zhromažďovania, e, združovania a e, prejavu. Toto sú naozaj veľmi dôležité veci, ktoré e, aj vaše uznesenie zdôrazňuje. Európska rada v marci zdôraznila, že očakávame od Turecka, aby rešpektovalo najprísnejšie štandardy. V našich rozhovoroch s Tureckom pri každej príležitosti opakujeme tieto naše obavy a takisto chceme, aby e, Turecko začalo opäť mierové rokovania e, o kurdskej otázke, aby sa zastavilo násilie v juhovýchodnom Turecka. Na záver poviem, že takisto všetky strany musia naďalej e, pokračovať v riešení cyperskej otázky. Tak ako vy, poslanci parlamentu, aj my dúfame, že výsledkom bude spravodlivá obsiahla a e, životaschopná dohoda. Teraz pán Han za komisiu. E, pani predsedajúca, pani ministerka, vážení poslanci, vážené poslankyne, ďakujem spravodajkyni pani Katy Piri za správu o Turecku, ktorá je veľmi kvalitná. Rieši tie kľúčové témy e, našich vzťahov s Tureckom. Sú to aj veci, ktoré sa nachádzajú v balíku z roku 2015 o pristúpení Turecka. Žijeme v kontexte migračnej krízy a geopolitická situácia v regióne um, nás samozrejme ovplyvňuje, ale zároveň máme aj rôzne spoločné záujmy s Tureckom. Musíme posilniť spoluprácu s týmto strategickým partnerom. Naše vzťahy sa nedávno sústredili najmä na migračné problémy, ale mali by sme sa sústrediť na oveľa väčší záber e, problematik. Oživený prístupový proces ostáva ťažiskom našich vzťahov. My takisto dúfame, že otvorenie ďalších kapitol e, povedie k pokrokom v Turecku. Komisia v súčasnosti pracuje na príprave otvorenia rokovaní o finančných a rozpočtových ustanoveniach. Takisto zvažujeme otvorenie ďalších kapitol ako justícia, základné práva a spravodlivosť, sloboda a bezpečnosť. A toto robíme bez e, toho, aby boli dotknuté pozície členských štátov a v súlade s rokovacím rámcom. V tomto kontexte e, komisia bola takisto vzbudená pokrokom v rokovaniach o Cypre. Vítame príspev, príspevok Turecka. Bolo by naozaj veľmi dobrou správou pre Európu aj pre celý región, a pre stabilitu v tomto regióne, keby sa tá otázka vyriešila, bol by to veľký bod obratu v našich prístupových rokovaniach s Tureckom. Ďakujeme za silnú podporu a za realizovanie e, dialógov na vysokej úrovni. Nedávne dialógy, najmä o energetike na vysokej úrovni, ukázali a dokázali, že sú dobrým formátom na riešenie spoločných problémov s Tureckom. 25. a 26. apríla sa bude reagovať, e, rokovať o obchodnom kontexte a o makroekonomických otázkach a o investičných možnostiach. Ako už zaznelo predpoludním, naša obsiahla agenda, migračná agenda e, s Tureckom ukazuje prvé výsledky, pretože teraz e, končí nelegálna migrácia do Európy a narušuje sa ten e, zlý vzorec, v ktorom migranti riskujú svoje životy. Komisia zdieľa obavy týkajúce sa porušovania ľudských práv a zásad právneho štátu v Turecku. Najmä nedávne udalosti, ktoré boli zacielené na oklieštenie slobody slova prominentných novinárov alebo e, na e, majetkové zásahy v mediálnom sektore. To všetko nám spôsobuje obavy a opakovane sme vyzvali Turecko, aby e, dodržiavalo štandardy. Domnievame sa, že keď s Tureckom otvoríme kapitoly 23 a 24, tak táto spoločná práca prispeje k zvýšenému úsiliu Turecka urobiť reformy v tejto oblasti. Európska únia naďalej je znepokojená závažnou situáciou na juhovýchode Turecka. Skutočný politický dialog s Kurdami je jediný spôsob, ako dosiahnuť mierové riešenie a EÚ je ochotná takýto pokrok podporiť. Komisia je presvedčená o tom, že intenzívna spolupráca s Tureckom e, na riešení migračnej krízy je nevyhnutná a takisto sme presvedčení, že musíme prehlbovať naše vzťahy vo všetkých iných oblastiach. Dobre, teraz začneme jednotlivými ročníkmi za politické uh, skupiny. Ďakujem pekne. Európska únia a Turecko čelia rovnakým výzvam, ako je napríklad utečenská kríza, hrozba terorizmu. Mnohé vytvára instabilitu. Je jasné, že Turecko a Európska únia sa vzájomne potrebujú, aby bojovali proti týmto veciam spoločným riešením Nemôžeme byť slepí, pokiaľ ide o interný rozvoj v krajine. Krajina Turecko musí byť stabilná, demokratickejšia, keď chce byť našim stabilným partnerom. partnerom rozhovory by mali závisieť o tempa reforiem, nie od ideológie. Dnes sme veľa počuli o dohode medzi EU a Tureckom. Krátko, e, Turecko prijalo 3 milióny utečencov. Mnohí by sa mohli poučiť e, z Turecka vzhľadom na to, koľko utečencov prijalo. Európska únia by mala ponúknuť pomocnú ruku. To je v našom svetle skutočná spolupráca. Konkrétne rozhovory o migrácii viedli k prehlbeniu dialogu nič neberieme ako darované. Situácia na západe krajiny spôsobuje veľké obavy tomuto parlamentu. Európska únia urguje, aby sa mierový proces e, začal, pretože nie je iné riešenie kurdskej otázky. Ľutujeme, že PKK sa vrátila k násiliu, že zasahuje proti bezpečnostným silám a útočí na civilistov. Zdôrazňujeme, že všetko musí byť v súlade s medzinárodným právom. 4000 ľudí muselo, muselo utiecť kvôli násiliu. Veríme, že Turecko sa musí vrátiť na cestu, kedy novinárov nikto e, neodsudzuje za e, otvorené slova. Akademici by nemali prichádzať o svoje pracovné miesta. Napokon Turecko sa musí vrátiť na tú cestu, kedy sudcovia musia rozhodovať potrebujeme stabilnejšie Turecko. Je to povzbudenie, je dôležité, aby sa Turecko vrátilo na cestu demokratických reforiem. Musí sa angažovať v prospech Európskej únie. Chcem sa poďakovať eh, všetkým spravodajcom za spoluprácu. To, týmto uznesením vysielame silný signál z tohto parlamentu. Madame Piri, akceptujete modrú kartu od pána Kristoforu? Áno? Pán Kristoforu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja by som očakával od pani nie, že nám celkom jasne povie, že si v skutku myslí, že Turecko je na správnej ceste k vstupu do Európskej únie nerieši problém utečencov a nezachováva to, čo sa očakáva od Turecka zo strany Európskej únie. Krajina porušuje e, základné práva. Iné krajiny sa tak nepriblížili e, k bránam Európskej únie, napriek tomu, že je situácia v týchto krajinách e, lepšia. Splňa Turecko tie špeciálne podmienky? Ďakujem za túto otázku. Nuž, Nemohli by sme povedať, že závisí od Európskej únie to, aká je rýchlosť týchto rokovaní. Je to otázka tureckej vlády, je to istý proces, ale musíme posudzovať Turecko rovnako iné kandidátske krajiny. Takže musím povedať, že tu boli politické diferencie, niektoré politické strany, niektorí politici v Európe nepristupovali k Turecku férovým spôsobom na základe reforiem v krajine. Pour deux minutes au nom du PPE. Pani Zumer, dve minúty v mene EPP. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem Katy Piri za spoluprácu a takisto spravodajcom z iných politických skupín. Dohodli sme sa, že sa budeme držať uznesenia z minulého roku. No v podstate sa to podarilo to zjednodušilo rokovania. Preto Katy nechápem, že chceš dodržiavať iba niečo, keď EPP e preberá hlasovací zoznam S plus D a EPP nebude pod nátlakom inej politickej skupiny ani utečenčenskej vlny. Našou úlohou je hodnotiť vnútorný stav Turecka vzhľadom na, blížia, na približovanie sa krajiny Európskej únie. Nesmieme to zamieňať e, s krízou krízou. Pre nás je dôležité zdôrazniť, že pre Turecko nemôžu existovať žiadne rabaty. Platí to pre liberalizáciu víz a platí to aj pre otvorenie rokovacích kapitol. Musí sa to viazať na plnenie podmienok zo strany Turecka. No a Krajina je od toho veľmi vzdialená, pretože dochádza ku veľkému obmedzovaniu e, slobody prejavu, vyjadrovania a tak ďalej. To všetko krok e, späť. Ak chceme byť spolahlivými e, susedmi, keď chceme dotvárať našu spoluprácu, musíme spolu hovoriť a rokovať, ale dá sa to iba vtedy, keď Turecko sa pustí európskou cestou a kapitola, ktorá sa týka e, Cyperska, e, Cypru už Turecko tu musí zohrávať konštruktívnu úlohu, musí uznať konečne Cyprus a priznať k tomu, že na základe princípov a hodnot e, sa rozvinie na opäť zjednotený štát a to je aj v rámci e, to v e, záujme Turecka. Teraz za EC, pán Demesmaker, jedna minúta. Drahá pani kolegyňa Píri, chcem vám poďakovať za túto správu, pretože keď ju čítame, tak opätovne vidíme, ako autoritatívny postoj Erdogana je nešťastný tak pre eh, Turecko, ako aj pre EÚ. Ja už dlhšie vyjadrujem znepokojenie nad tým, ako eh, Eh, sa tu neuznáva sloboda, ako aj sloboda eh, prejavu. Táto situácia sa v Turecku ešte zhoršuje. Index slobody tlače reportérov bez hranice dáva Turecko na miesto 148 zo 180 krajín a mierový proces s Kurdy bol odvolaný, zvrhol sa eh, do štátneho teroru a tiež tu bolo požiadavka obnoviť mierové rokovanie. To je síce váš požiadav, to je vaša požiadavka, ale čo ste dosiahli? Nič. Juhovýchod Turecka tam zúri válka. Vojna. A situácia alebo postoj Turecka voči islamskému štátu je taká dvojznačná. Do Turecko nezabránilo dostatočne tomu, aby sa zahraniční bojovníci dostali z alebo do Sýrie. Ďakujem. A teraz v mene Alde pán Lambsdorff. Ja, dank. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pán komisár, práve ste povedali, že existujú výhody intenzívnejšej spolupráce s Tureckom. Tak to vidí aj moja, tak to vidí moja politická skupina. Nie sme si istí, či tieto výhody by sa mohli rozsiahnuť v rámci uh, vstupového procesu. Hovorilo sa o tom, že je to všetko mŕtve a nikto v to neverí, že teda Turecko jedného dňa bude môcť pristúpiť k Európskej únii. Ale áno, máme rešpektovať Turecko a takisto pozitívny program. Je veľmi veľa oblastí, kde by sme mohli dosiahnuť veľmi veľa, či je to už utečenská otázka, kultúrna výmena, kontakty ľudí, turizmus, obchod, takže tu nekonečne veľa oblastí, v ktorých by sme mohli e, dos- dosiahnuť úspech. Ale keď hovoríte, že tu navrhujete otvoriť ďalšie kapitoly, bez toho, aby sa vyjadri jednotlivé členské krajiny a vieme byť konsensu členských krajín, nemôže dôjsť k otvoreniu kapitolu, takže a priori je jasné, že je tu snaha držať sa toho zlyhaného procesu, je tu snaha vytvoriť platformu pre nové vzťahy, ale odkedy rokujeme s Tureckom ubehlo 11 rokov. Vzťahy medzi touto krajinou Európskou úniou sa nezlepšili, práve naopak zhoršili sa, dokonca sú do istej miery jedovaté. Pozrite sa, ako sa e, vyjadrili e, ako vyjadrilo Turecko, respektive turecký prezident voči nemeckému umelcovi. Takže prosím vás, e, buďme odvážni, aby sme sa uberali novou cestou, tvorme pozitívnu agendu, ale nechajme ten vstupový proces, ktorý nevedie k ničemu. K ničomu. Teraz mene neguje NGL, pán Hadži Gergiu, 1,5 minúty. Chcem sa poďakovať spravodajkyni Katy Piri za vynikajúcu spoluprácu počas celého tohto procesu. Myslím si, že situácia v Turecku bude mať ešte oveľa širšie dôsledky, než to, čo spomína správa, i keď správa už dobre odzrkadľuje skutočnosť. Už 300 tisíc e, ľudí v Turecku je vnútroštátnymi utečencami. Mnohé oblasti sú spustošené. 60 tisíc ľudí prišlo o svoj majetok a veľa majetkov bolo predaných len preto, aby si ľudia vykúpili späť slobodu. Od odsudených som počul, dostal som rôzne správy, že je veľmi dôležité teraz, aby sme my tu sledovali trestné konania, ktoré prebiehajú. Takisto musíme sledovať e, kurdskú otázku. PKK musí byť vyškrtnutá zo zoznamu teroristických organizácií EÚ. Správa obsahuje aj dobré e, podnety k cyperskej otázke, vyriešenie cyperskej otázky ale hovorí sa tam o otvorení ďalších kapitol, s ktorými nemôžeme súhlasiť. Pri cyperskej otázke je naozaj dôležité povedať, že niektoré veci, ktoré boli schválené pri rokovacom stole, sú jednoducho nerealizovateľné v praxi. No a ďalšia otázka, teritoriálna otázka. Tu je potrebné stanoviť eh, určité úpravy. My musíme podporovať ďalej turecký národ. Ďakujem pekne. Pani Valero, minúta a pol v mene zelených, nech sa páči. Pán predseda, chápem, že vývoj v Turecku nie je taký, ako by sme si boli želali. Nie je to tá správna cesta Chceli by sme povedať, že sloboda tlače, zhromažďovanie ľudských práv a tak ďalej sa dodržiava vo všeobecnosti v Turecku. Chceli by sme si želať povedať, že cesta Turecka je jasná a ide priamo e, smerom do Európskej únie. Chceli by sme si e, želať, e, aby otázka, kurdská otázka bola vyriešená, však nemôžeme povedať nič z tohto. Naopak no, úplne niečo opačné. Všetci demokrati v Turecku Všetky tie ľudské práva v Turecku, eh, eh, všetci tí, ktorí za ne bojujú, to môžu potvrdiť. Minulý rok v rámci hodnotenia vo všetkých týchto aspektoch Turecko bolo kritizované. Eh, však chceli by sme požiadať Turecko, aby zastavilo všetky tieto útoky a potrebujeme však takého všeobecného partnera, ktorý by nám k tomu napomohol. Avšak sú tu neustále eh, uväznení aktivisti pána Čalána, pani Čalan bez eh, právneho zástupcu, bez toho, že by mohla vôbec udržiavať korešpondenciu, bez toho, že by sa mohla obhajovať. A toto všetko spôsobuje to, eh, že tento signál nie je moc pozitívny. My si myslíme za zelených, že by malo byť ukončené uväznenie to pani Kšalán. Ďakujem pekne a teraz má slovo pán Kerber. Ďakujem, pani predsedajúca. Táto otázka s Tureckom ukazuje, ako ďaleko je schopná Európska únia ísť v neokoloniálnom úsilí. Priatelia demokracie, slobody tlače a ľudských práv si uh, si odporujú, keď hovoria zároveň o členstve Turecka EÚ. Používajú sa peniaze daňových poplatníkov na podplácanie Turecka v tejto katastrofálnej azylovej politike. A táto EÚ je schopná zvažovať otvorenie ďalších rokovaní s Tureckom a jeho pristúpenie k EÚ. A to je niečo strašné, to je ako ten pštros, ktorý strká hlavu do piesku. Minulý týždeň Holandiania zamietli ďalšie rozširovanie EÚ v referende reálne a to ukazuje, že keď vystúpi e, Spojené kráľovstvo z EÚ, tak väčšina Dánov ich bude chcieť nasledovať. Prebieha neustále aj kríza eurozóny a Schengenu a migračná kríza, takže ďalšie rozširovanie EÚ je hrozbou pre moju krajinu a preto jediný spôsob, ako zabezpečiť e, e, istotu a ochranu Spojeného kráľovstva je hlasovať za Brexit 23. júna. Ďakujem za ENF na minútu a pol, pán Borgesio. Ďakujem, pani predsedajúca. Táto správa je naozaj vrcholom pokritectva. Chceli by sme e, zatajiť dôkazy a hovorilo sa už o ťažkostiach, alebo prekážkach e, pre Turecko na ceste do Európy. E, a teraz sa zrazu ospevuje Turecko, ktoré by prijalo najviac utečencov na svete, ale v správe sa nehovorí o tom, a za akých podmienok sú prijatí a taktiež sa nehovorí o e, tom, aké podmienky ich tam čakajú. Taktiež masové e, odmietania. Vyvstáva tu jedna otázka. Dá sa považovať za bezpečnú krajinu? Zásada nenavracania to, čo sa aplikuje na ďalšie krajiny, e, sa neaplikuje na Turecko. Tá zásada eh, nenavracania sa u nás uplatňuje, ale ne vo vzťahu s Tureckom, takže tá dohoda s Tureckom v podstate nemá žiaden solidný základ. Je jasné, že treba eh, zamietnúť uvoľnenie vízového styku a treba rozmýšľať nad tým, či eh, skutočne Turecko bojuje proti zahraničným bojovníkom. A sú tu taktiež nejasnosti medzi vzťahom Turecko Daesh. Ďakujem teraz pán Vojk na minútu a pol. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja rozmýšľam nad tým, čo má Turecko také, aby mohlo takto e, vydierať Európu. Hovorili ste o katalógu, o zozname e, ľudských práv e, a zdá sa, že vo vzťahu s Tureckom to už neplatí. E, hania sa tam e, kostoly, e, Eh, aj budovy eh, kresťanov sú zhabávané. Traja eh, kresťania v Manateji boli v roku 2010 zavraždení, doteraz to nebolo objasnené. 5 páchateľov je pritom známych. Turecko bojuje proti Kurdom na sírskom území, porušuje sírskú zvrchovanosť a štáty Európy školia e, pešmergov, ale tých potom zo vzduchu e, zabíjajú aj Turci. Ale hovorí sa, že treba posilniť hospodársky dialog, treba e, ďalej hovoriť o možnom pristúpení. Neviem, či takto vyzerá partnerstvo, keď sa E, vie, že sa dodávajú z Turecka zbranie e, islamskému e, štátu. Ako sa dá seriózne s takýmto partnerom ešte rokovať? Eu, Turecko nepatrí do Európy. Ďakujem na minútu, pán Kefalogianis. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Nemôžeme byť úplne spokojní s tak ťažkou e, správou o Turecku a ja ako predseda delegácie pre Turecko Európskeho parlamentu chcem zablahoželať e, pani so- Somer aj pani Piri za to, že e, pracovali naozaj zodpovedne. Mnohé nedostatky boli spomenuté, treba rešpektovať zvrchovanosť okolitých krajín, treba rešpektovať e, dohovor OSN o námornom práve, taktiež netreba porušovať vzdušný priestor a územné vody susedných e, krajín. Juhovýchodná časť Turecka. Tam je tak veľa obetí, e, že naozaj musíme zareagovať. Ak sa nebude rešpektovať aký, tak by sa nemalo ďalej vyjednávať s Tureckom o pristúpení. Ďakujem teraz pán Boštinaru na minútu a pol. Ďakujem pekne pani predsedajúca. Pán komisár, chcem sa vám poďakovať za takto dobre zorganizovanú e, správu. Zdôrazním niekoľko e, bodov Ehm, úvodom poviem, že dnes treba skonštatovať, že ehm, pristúpenie Turecka je v závoze a to asi ehm, spomalilo aj reformy a rešpektovanie právneho štátu a základných práv v Turecku. Mňa, mne, mňa to veľmi znepokojuje E, hlavne čo sa týka slobody e, slova prejavu v Turecku za uplynulé dva roky. Preto vyzývam radu a komisiu, aby e, otvorili kapitoly 23 a 24 a taktiež Turecko musí pokračovať v reformnom procese riešiť bilaterálne otvorené otázky s susedmi a taktiež pokračovať e, v e, rokovaniach o Cypre. Je to dôležité pre EÚ, ale aj pre Turecko. Ďalší bod. Nie pochybnosti o tom, že naša spolupráca sa e, musí prehlbiť na to, aby sme vyriešili súčasnú krízu utečencov ale e, mám e, obavy, čo sa týka e, nedávnej dohody EU-Turecku. A v neposlednom rade chcem povedať, že podporujem a vyjadrujem sústre všetkým Turkom, ktorí boli obeťou terorizmu, aj úradom, ktorí proti nemu bojujú. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Belder, teraz na minútu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Spravodajca, spravodajkyňa správne v odseku 30 e, poukazuje na fenomén e, tajných e, tzv. Allahových levov. Došlo k obrovským porušeniam na juhovýchode Turecka, kde z toho boli práve títo Allahovi levy obvinení. Je tu pokus eh, prezidenta Erdoána, ale nikdy sa z neho nestane eh, realita. Prezident Turecka musí sa nielen eh, obávať alebo mať na pozore pred PKK, ale aj pred inými zložkami. E, je tu taktiež otázka e, kresťanov, ktorí sú vydaní na, pas, na pospas týmto Allahovým e, levom. Sú vydaní do Turecka a to je nepriateľné, hlavne ak chceme prehlbiť vzťahy z EÚ. The text is more critical than ever about the rule of law, press freedom, the lack of separation of powers and the violence in the southeast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 Ja len verím tomu, čo som počula v sluchatkách. Je pravda teda, že sa do angličtiny netlmočilo, keďže originál bol v angličtine. Takže asi ten problém už je aj vyriešený. Prepačte, že som vás prerušil. Takže čo navrhujete, pani predsedajúca? Mám znova začať, alebo mám pokračovať? Začnite znova, tak aby sme na to zabudli. In English, once more. Ešte raz po anglicky. Eh, vážená pani predsednička, kolegovia, všetci prítomní. Hlasovala som e, o tejto správe a tá správa hovorí o tom, že vlastne naozaj je treba vyjadriť kritiku ohľadne rozdelenia moci a ohľadne situácie na juhovýchode krajiny. Vzniká tu určitý model, ktorý je prediktívny, ale za to vzbudzuje obavy. Zdá sa, že my tu v Európskom parlamente sme jediní politici. Toto je jediná inštitúcia, ktorá naozaj hovorí o tom, čo sa tam deje. Je to problematické, že aj komisia, aj rada e, pomalili svoju agendu a vlastne aj táto výročná správa ze strany komisie sa prezentuje neskôr, než malo pôvodne byť prezentovaná. A ako by sa zamlčovali tie veci, ktoré sa dejú v Turecku aj v nedávnej dobe. 8 dní pred e, kritickými voľbami e, sme videli aj, ako sa správa prezident Erdogan. Je veľmi dôležité, aby rada nezadávala svoje, e, neprenašala svoju zodpovednosť na iných, pokiaľ ide o azyl. Ide to aj o to, aby Turecko taktiež splnilo svoje povinnosti. Dôležité je, že naše slova a dôveryhodnosť sú tu v sádzke. Dúfam, že komisia aj rada zmenia svoj kurz. Ďakujem. Ďakujem pekne. Angličtina je síce v poriadku, ale tak či tak treba raz e, skončiť pani Sakofága na minútu. Ďakujem za slovo. Táto správa ukazuje, že realita v Turecku je tvrdá a viacera z nás sme to videli. V tejto správe vyzývame Turecko, aby pomohlo riešiť aj kurdskú otázku, ale EÚ stále pozera na PKK tiež ako na teroristickú organizáciu, ale pomáha vlastne PKK riešiť situáciu aj v Sýrii. To je fakt. Ešte raz chcem povedať, že aj NATO v oblasti egejskej pôsobí veľmi užitočne. Dôležité je, aby nenastala ďalšia eskalácia napätia. A v tomto smysle sa spomína aj zaangažovanosť i MMF. Takže o čom tu hovoríme, keď hovoríme o krajine, ktorá porušuje medzinárodné práva? Ďalší rečník. My podporujeme túto kritickú správu pani Piri a podporujeme aj otvorenie kapitol 23-24. A tu Európska únia má, by mala presadzovať svoje záujmy. Európa aj napriek tomu, e, aké sú tu múry, e, ktoré sa stavajú voči Turecku, Európa bez Turecka vlastne nie je kompletná. Vlastne sa negatívne ovplyvňuje prístupový proces práve v dôsledku krízy e, s utečencami a dochádza tu k čomu, čo by sme mohli nazvať politickým obchodom. A máme tu dočinenia s dohodou, o ktorej tento parlament vlastne ani nerokoval, nemohol ju ovplyvniť, nemohol ju zamietnúť. A je proste veľmi zvláštne, ako sa vyhostujú ľudia, ktorí utekajú pred vojnou. PKK musí taktiež musí preukázať ochotu e, prestať e, s násilnými akciami. A vieme, aká situácia nastala od júna minulého. Pán, mm, pán e, Funtulis má modrú kartu. Súhlasíte s otázkou pán Maragal? Pán Sinadinos teda má tú otázku. Ja Rád by som sa kolegu opýtal, a to sa týka geografie. Ako je možné, že povedať, ako môžete dokázať, že Turecko je európskou krajinou? Sí, compañero. Áno, kolega, Môžete sa pozrieť dozadu, do dejín a môžete sa pozrieť všetkými smermi na mapu Európy a máte pravdu. Turecko je v Európe, môže a má byť v Európe a Európa prináša mnoho príkladov aj argumentov v prospech to, to, tejto reality. Okrem toho, aj vzhľadom na súčasnú politickú situáciu. Turecko je veľmi pozitívne zaangažované aj do riešenia konfliktov v Indii. A v Sýrii, pardon. Ďakujem pánovi Maragalovi. Pani Winberg na minútu. Tak, fru talman. Rapporten om Turkiet innehåller mycket fakta som... Ďakujem, pani predsedajúca je tu veľa faktov, kvôli ktorým sa môžeme zamýšľať nad e, smerovaním Turecka, nad vhodnosťou e, Turecka ako kandidátskej krajiny. E, pozitívny vývoj v Turecku sa ako keby zastával, hlavne čo sa týka právneho štátu, rešpektovania demokracie, slobody slova, slobody prejavu. Vidíme, že E, iba 10 žien je v parlamente v Turecku. Ide tu naozaj oveľa. E, Turecko má ako keby e, otománske chuťky. Môžeme si zaklásť otázky, napríklad, či Turecko nehrá tú istú hru ako islamský e, štát, alebo či nenahráva minimálne islamskému štátu, či naozaj stála takáto dohoda za to. Ďalší rečník na minútu. Voorzitter, weer komt dit parlement met een flauwekul rapport over. Ďakujem. E, je to opäť hlúpa správa o Turecku a dalo by sa to okamžite e, odložiť bokom. Turecko podporuje islamský štát, porušujú ľudské práva, obzvlášť vo vzťahu s Kurdami, bojuje proti eh, akejkoľvek eh, opozícii voči islamizácii v, Turecku. My sme proti takémuto postupu Migranti e, nás naozaj nezaplavia, to nehrazí a preto by sme mali pozastaviť rozhovory o pristúpení žiadne prostriedky e, tejto skorumpovanej klike. E, pán Fontulis teraz na minutu. No, samotný názov správy, správa o pokroku, to je dosť nešťastné ako náhodou. Vlastne však sa nedosiahol v Turecku žiaden pokrok. A je to jedna arogantná krajina, ktorú e, nemajú radi susedia a je to krajina indiferentná k medzinárodnému právu. Vieme, že Turecko podporuje islam, islamský kalifát a teroristov a vieme, že okupuje aj severnú časť Cypru. Pokiaľ ide o otázku migrácie, 150 utečencov bolo poslaných späť do Turecka a z druhej strany zase ďalší prichádzajú do Turecka, eh, pardon, do Grecka a Turecko sa tvári, že to nevidí. Takže áno, pre nás, pre Európu je Turecko stále dôležitý strategický priateľ a eh, budeme pot- mať teda, aj ďalej podpisovať zmluvy eh, s pánom Erdoganom a samozrejme predpokladám, že aj pani Merkelová vidí svoje záujmy. Ďakujem pekne, pani predsednička. Podporujem túto správu. Je nevyšší čas, aby sme si uvedomili úlohu Turecka, ktorá e, prijela, a to dôstojne, 3 milióny utečencov. Zároveň by sme mali vyjadrovať znepokojenie v súvislosti so slobodou prejavu, nezávislým súdnictvom a právnym štátom ale aj v súvislosti s humanitárnou situáciou a neprimeranou vojenskou reakciou na juhovýchode. A jedna druhá strana musia zložiť zbrania a vrátiť sa k rokovacemu stolu. Taktiež vítam akčný plán únie vo vzťahu k Turecku, ako a vyčlenie 95 miliónov eur, ktoré by mali ísť na prospech utečencov. Implement akceptovať to treba v súlade s medzinárodnými štandardmi a princípy nenavrátenia do horších podmienok. Žiadatelia o azyl sa musia posudzovať eh, humánne, individuálne a Turecko by sa malo eh, eh, považovať za mm, bezpečnú krajinu návratu. A napokon proces mm, E, pri približovania k Európskej únii e, je dobré a je to najlepšia cesta e, posilnenia. Nie je to kompromis, ale je to víťazstvo pre všetkých. Pán... Ďakujem, pán Hovid, na minútu a pol. Prava zamerne neschváľuje dohodu o utečencoch. Európska únie je súčasťou E, e, mechanizmov, ktoré e, agentúra pre utečencov považuje za nelegálne. Je to znepokojujúce. Je správne, že, Turecko, že Únie sa snažia spolupracovať s Tureckom všetkými susednými štátmi i Sýrie pri humanitárnom riešení utečeneckej otázky ale musíme e, plne respektovať medzinárodné humanitárne práva. Európa nemôže e, byť ticha, ticho v otázke e, prehľadania porušenia ľudských práv ako platby za spoluprácu. Bol som v Turecku pred... Povedal som Turecku, že musíte bojovať s terorizmom a nie proti ľuďom. Musíte povoliť nevinným civilom, aby boli evakovaní a musíte sa vrátiť mierovom procesu s Kurdmi. A netreba prenasledovať tu, E, novinárov, ktorí e, e, zverejňujú kritické články. A netreba považovať učených vedcov za teroristov. Je to výzva voči článku 15 Všeobecnej deklarácie o ľudských právach. A stále ste proti e, e, e, otvoreniu rokovania s Tureckom o spravodlivosti ľudských práv. Kolegovia, vaše argumenty sú krátko zrake. Aj Turecko nesmie byť farizejské ani, ani my. Ďakujem pekne, pán Mašír, jedna minúta. You, Ďakujem, pani predsedajúca. Neviem si predstaviť niekoho, kto e, sa zúčastňoval e, rukovaní s ľuďmi, ktorí žiadajú pomoc a e, potom e, e, človeka prekvapí, že niekto žiada niečo na oplátku. A To sa stalo s Tureckom a zdá sa, že to mnohých kolegov prekvapilo. V ideálnom prípade by som bol rád, keby sme mohli izolovať jednotlivé problémy, ale musíme byť realisti Turecko zohráva dôležitú úlohu z geopolitického hľadiska v tomto regióne a potrebujeme e, pomoc Turecka, aby sme mohli riešiť systémové problémy, ktoré mimoriadne znepokojujú nás všetkých, počnúc e, e, prisaholeckým balíčkom a rokovaniami o pristúpení vo všeobecnosti. A sú tu určité duplicity, ale nesmieme sa toho obovať Musíme si dávať pozor, aby sme eh, nedali e, eh, eh, bianko kartu Turecku. Musíme posilniť spoluprácu v kritických oblastiach, počnúť s bojom s terorizmom a e, migračnou krízou. Tu si musíme všimnúť ako príležitosť, aby sme oživili naše vzťahy, namiesto toho, aby sme to vnímali ale ako krok smerom späť. Ďakujem pekne. Pán e, Alice, jedna minúta. Ďakujem, pán pred, pani predsedajúce. Pokiaľ ide o túto správu o Turecku, môžeme zdôrazniť určitý vývoj, e, pokiaľ ide o naše vzťahy s e, spolupráce o vodáckej migrácii, vnútorná situácia a progres e, v rokovaniach o zjednotení Cypru. Ide o posilnenie procesu o pristúpení, otvorenie nových kapitol na základe splnenia kritérií a vysoko, dialog na vysokej úrovni po, počas minulého roku situácia, bezpečnostná situácia, situácia v Turecku sa zhoršila sú tu e, určité e, e, nerovnováhy v ekonomickej oblasti. Správa o Turecku venuje osobitnú pozornosť spolupráce medzi nami a Turgackom v otázke migrácie. Napriek veľkým výzvam v tejto oblasti musíme pokračovať v plánovaných aktivitách, aby to bolo vzájomne prospešné a prospevovala spoluprácu s Tureckom. Vítame pokrok v otázke zjednotenia Cypru a keď to hodnotíme vo všeobecnosti, napriek všetkým nedostatkom, je tu jasný signál toho, že proces približovania napreduje. Ďakujem. Pani Reid, 1 minúta 30. Mikrofón. Vážna pani predsednička, pristúpenie Európskej únie do Európskej únie je samo sebe dôležité, najmä teraz v súvislosti s referendum v Spojenom kráľovstve. Pristahovalectvo je sporná otázka a Turecko, ktoré sa snaží už viac rokov pripojiť sa k EÚ, umožnil eh, Erdoganovi eh, mm, eh, mm, tlačiť Európsku únie. Turecko nie je súčasťou Európy. 97% Turecka je v Ázii a máme dejiny, ktoré sú spoločné s Gréckom, ale nie je predsa súčasťou európskej mm, kultúry. Za Ataturka Turecko sa stalo sekulárnym štátom, ale v ostatnom štáte eh, sa eh, eh, hýbe smerom k islamizmu. Chceme naozaj mať Turecko ako členský štát? Čo bude znamenať toto pristúpenie? Dokonca nevieme neisto povedať, a koľko obyvateľov e, e, má Turecko. E, odhady o 75 až 79 miliónov. Okrem toho v Turecku sú milióny utečencov, ktorí v budúcnosti by mohli dostať turecký pás, keď Turecko sa stane Európskej únie. Všetci títo ľudia budú mať právo pricestovať do Británie Eh, laboristi, eh, konzervatívci a ostatné etablované eh, krajiny podporujú vstúpenie Turecka a konzervatívci sú členmi ECR. Mm, je tam strach zvoje. A mm, to je veľký dôvod na to, aby Británia hlasovala za vystúpenie z únie počas referenda. Pán Schaff Auser, 1 minúta 30. Je to triezva správa, hovorí pravdu o diktátorovi Erdoánovi. Európa prižmurila oči pri základných právach a to e, pre čo najmenej problematickú spoluprácu. Takže by mali okamžite prestať prístupové rokovania, ale nie. V správe sa dokonca hovorí o oživení, oživení tohto e, procesu. Chceme e, politický islám v Európe, teda e, propagáciu islamizmu? Obávam sa, že áno. Stojíte pred e, teroristickým režimom, ktorý podporuje logisticky a finančne islamský štát. A je tu nanútené partnerstvo e, e, USA v kontexte NATO. A vzhľadom na tieto pravdy ste sa rozhodli pre klamstvo, pretože ste slabí a zbabeli, pretože ste podľahli sultánovi, ktorý vás vydiera a zradili ste Európu nad, nadoro, pardon, národov. Pán Kovačev, na minútu. Председател, искаме или не, Турция нас šte, съсед, šte bude i... Vážený prítomný Turecko je a bude našim susedom. Takže by sme asi um, sa mali snažiť o dobré vzťahy. Dobrý sused však eh, rešpektuje svoje záväzky aj ľudské práva, slobodu médií a e, nereaguje agresívne na e, kritiku. Treba zabrániť otvoreniu nových migračných ciest. My musíme podporiť európsku časť tureckej spoločnosti, ale tá predpokladá uznanie tureckých e, občanov bulharského e, pôvodu v rôznych oblastiach, napríklad e, v tureckom ekvivalente Pavlova. Treba zaručiť aj prístup k bulharským médiám, zaručiť právo na seba určenie Čiže takto mierovo vyriešiť e, nový konflikt. Rečník je prerušený. Pán... Aha, je tu modrá karta. Vážený kolega, myslíte, že Turecko rešpektuje dohodu vzhľadom na to, že e, Včera večer bolo zadržaných 97 e, nezákonných pristahovalcov a taktiež e, čo by ste si myslili, e, keby Turecko zasahovalo do bulharských vnútroštátnych záležitostí? Ďakujem pekne, kolega Džambasky. Susedia by vždy mali konať e, inteligentne a mať nástroje na to, aby mohli do istej miery ovplyvňovať susedné krajiny. Je to s odpovednosťou našich špecializovaných služieb, ktoré majú zabranie takýmto snahom zo strany či už Turecka alebo Ruska. A čo sa týka dohody s Tureckom, ja som jasne povedal, že očakávam, že Turecko by nemalo e, umožniť e, vznik novej trasy pre migrantov cez Balkán. Ďakujem, pán Kirkos. Chceme sa poďakovať pani spravodajkyne Katy Piri za to, že naozaj veľmi presne opísala situáciu. Je to teraz príležitosť na to, aby e, sme jasne povedali Turecku, čo si myslíme o situácii Eh, vo vzťahu s prejavom, eh, so slobodou prejavu, s demokraciou, vierovýznania a tak ďalej. Musí to byť hĺbková diskusia s občianskou spoločnosťou a tureckou vládou. Oni sa ešte stále tvária, že by chceli pristúpiť k EÚ, takže je na čase, aby sme našli politické riešenie pre kurdskú otázku. Eh, možno, že aj jednostranné prímerie. Musíme zvážiť aj všetky ostatné problémy, ktoré treba naliehavo vyriešiť. Ďalší rečník, pán Carnecký, na minútu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Nemali by sme e, zatvárať oči a E, skúsme si predstaviť mapu, ak by Turecko pristúpilo k EU Susedia by bolo Irak, Irán a Sýria. Nie je to e, fascinujúce susedstvo EÚ? Dámy a páni, dúfam, že pri našich diskusiách sa vyhneme e, dvojakému metru. Sú tí, ktorí tvrdia, že by sme nemali prijať Turecko v rámci EÚ, pretože nedodržiavajú ľudské práva. A teraz musíme rýchlo podpísať dohodu s Tureckom o utečencoch. Je to pokrytecké. Mali by sme hovoriť o Turecku ale nie pod tlakom súčasných udalostí. Je tu modrá karta. E, súhlasíte? Áno, pán Carver. Ďakujem. Pán Čarnecký, e, tu nikto nehovorí o možnom pristúpení Turecka a teda e, s politickými zmenami, ktoré by e, postihli tento e, parlament, ak by pristúpila krajina so 77 miliónmi, tak by tu mali najväčší počet poslancov, poslankyň a ostatní by teda mali o to menej členov. A to je ďalší dôvod, prečo by Turecko malo ostať mimo EÚ. Bola by ešte menšia možnosť demokraticky zastupovať e, Európanov. Odpoveď, pán Čarnecký. Ja chápem, že môj e, vážený kolega tvrdí, že Európa e, sa neskladá zo zlodejov, že sa nedá rozširovať, treba zachovať rovnaké zastúpenie pre všetky členské krajiny. Samozrejme, že ak by pristúpilo Turecko, tak by sa znížil počet e, už existujúcich e, poslancov, pretože nemôžeme mať viac ako 700 a niečo e, poslancov. Pani von Storch na dve minúty teraz. Dnes hovoríme o novom najlepšom priateľovi EU Turecku po dohode o migrantoch sa bude hovoriť o uvoľnení vízového styku a potom aj pristúpení k EÚ. Medzi susedmi Európy nie je nikto, kto by porušoval e, rôzne slobody, práva žien, kurdov, kresťanov, tak ako to robí prezident Erdoğan. A sme mu e, vydaní na pospasť. Všetci politici na čele s pani Merkelovou si myslia, že sme teraz našli e, cestu, ako priblížiť Turecko k EÚ. Najdôležitejšie je, aby Turecko za nás odviedlo tú špinavú prácu. A za to môže politika otvorených hraníc pani Merkelovej. E, sloboda e, z prejavu, zhromažďovania práva žien, kresťanov, kurdov, to je tak pošliepavené ako nikde inde a je tu aj obrovská policajná brutalita. E, Erdoğan e, vedie vojnu vo svojej vlastnej krajine a v susedstve Turecka. Toto má byť záchranca Európy. Ja sa pýtam, či to nie je naozaj e, vrchol. Doteraz sa hovorilo, že v kríze potrebujeme viac EÚ. To nešlo. Teraz sa hovorí, potrebujeme viac Turecka. Je to strašné. Ak by sme otvorili dvere EÚ Turecku, tak podkopeme európske hodnoty. E, demokracia je iba vlak, na ktorý e, nastúpime, pokiaľ budeme v cieli, to hovorí prezident e, Erdoğan. Treba sa zobudiť, dámy a páni, predtým, ako bude neskoro E, rozhovory o pristúpení netreba nielen prerušiť, ale úplne ukončiť žiadne členstvo pre Turecko. Ďakujem e, pani poslankyňa, teraz pán teraz musím povedať, že je dobré pozrieť sa na to aj z tejto perspektívy. Teraz pán Brio na minútu. Merci. Ďakujem pekne, keďže Turecko kupuje ropu z rafinéry Islamského štátu a keďže Turecko má dodávať e, to, čo islamský štát potrebuje na výrobu e, Agent Orangeu, A keďže Turecko necháva na svojom území e, utečencov a umožňuje nezákonne prísť, prísť do EÚ, e, toto všetko sú dôvody, prečo netreba uvoľniť e, vízový styk vo vzťahu s Turkami. A taktiež nie je priateľné dať 3 miliardy naviac Turecku miliard eur a taktiež by bolo samovraždou ďalej hovoriť o pristúpení Turecka k EÚ. Ďakujem. E, merci beaucoup, monsieur député. Ďakujem pekne, pán poslanec. Teraz e, pán poslanec e, Štetina na minúta. Ďakujem vám za slovo, pán predseda. Ďakujem za slovo, pán predseda. Dámy a páni, vysoko si vážim Turecka ako nášho spojenca v NATO. Vážim si turecké iniciatívy pri riešení utečenskej krízy a práve e, kvôli tejto spolupráci protestujem proti násiliu, ktoré Turecko pácha na Kurdoch. Pripomeňme si napríklad zničenie mesta Cizle. Tam sa bombardujú aj e, tábory Kurdov v Iraku. Podporovalo Turecko aj ISIS e, v meste Kobalu v Turecku. A vieme, že aj PKK ako strana pácha terorizmus a to odmietam tiež. A to je vlastne, e, môžem povedať, že s porozdielaním kvitujem, že národnostná politika Turecka sa v posledných desaťročiach mení. Napríklad Turecko už nenazýva Kurdov horskými Turkami. Kurdi sú zastúpení v tureckom parlamente. Turecká verejnosť sa začína zaoberať historickými aj tragickými udalostiami, aj tureckým nacionalizmom. E, napríklad e, sa pripomenula aj genocída Arméncov. A opäť sa pripomenie na budúci týždeň v Istambule. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pán poslanec, hovorí pán predseda. Pán Jozef Albert Horca, minúta. Ďakujem veľmi pekne e, vzťahy s Európskou úniou sú najdôležitejšou úlohou súčasnej komisie a sú tu šance, e, rizika a príležitosti a mm, viaceré otázky spôsobujú mm, znepokojenie ako kurdská otázka. Po e, ročných rokovaniach a približovanie zase e, je tam e, občianská vojta. To nemôže byť v našom záujme. Táto správa menuje aj tento vývoj, a to jednoznačne Európa v tejto situácii by sa mala pokúsiť o úlohu sprostred, sprostredkovateľa. Napríklad e, e, príkladom je dohoda z Severného Írska. E, predtým jedna zo strán konfliktu sa považovala za teroristov. Ďakujem veľmi pekne, pani poslankyňa Alenita. Jedna minúta. Ďakujem za slovo. správa, o ktorej sa hovorí teda zo strany viacerých kolegov, e, že Turecko nemôže byť e, perspektívnym partnerom alebo členom EÚ, ale hovoríme tu o rôznych predstavách a bolo by asi veľkou chybou uberať sa takými postupmi, ktoré by nebrali do aj turecké názory. Riešenie podľa mňa by znamenalo to, že by sa rozpustila e, Turecká, Turecko-Cyperská republika. Musíme ale e, vlastne e, brať do úvahy, že namiesto toho, aby EÚ sa zastala Cypru, za, tak prejavuje stanovisko, akého sme svedkami nie je zodpovednosťou Európskeho parlamentu riešiť cyperskú otázku, ale je dôležité ochráňovať zásady Európy v tom zmysle, že každé riešenie bude rešpektovať ľudské práva a aj aký Európskej únie. A toto, ak sa nebudeme dodržiavať, tak vlastne to môže byť dôsledkom neúspechu. Ďakujem. Pán, pán Gerov, ale Arimans, minúta. Vážení kolegovia, dejiny e, v súvislosti, e, alebo prípad e, satirika, ktorý konal trošku vulgárne voči predsedovi vlády, Ehm, to nie je otázka, o ktorej ideme eh, diskutovať, ale treba eh, eh, vyvinúť tlak na Turecku, že svýšerli, to boli veľmi pekné slova. Ehm, my ako občania Európy v otázke, ako sú migrácie alebo hm, členstva sa, sme sa stali hm, terčom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 Ďakujem veľmi pekne, kolegovia, vážený pán komisár. Vzhľadom na utečeneckú krízu musíme sa snažiť maximálne spolupracovať e, s Tureckom, aby sme mali čo najväčší e, e, prospech z tejto dohody Nesmieme však vydať e, Biankošek. Turecko musí respektovať práva utečencov, e, slobodu médií, nezávislosť e, e, súdnictva a práva kurského obyvateľstva ako e, zvrchovanosť e, susedských štátov. Dennodenne dochádza k porušeniu vzdušného priestoru týchto štátov. Je tu ďalší problém Cypru e, alebo uznanie e, obyvateľov Grécka a Arménska napokon musia e, eh, rešpektovať e, eh, e, eh, existujúce cirkvy a nie mm, premeňovať ich na mešity. E, Napokon e, treba obnoviť dôveru medzi nami. Pán poslanec Nikolaj mm, Barekov. Pán predseda, 150 rokov nazad, teda pred 150 rokmi, Kristo Botev, národný hrdina, a geniálny, geniálna osobnosť Bulhárska, nazval Osman, Osmanovu ako e, tou chorou časťou Európy. A dnes opäť vidíme, že Turecko drží pod krkom celú Európu, pokiaľ ide o plyn, utečenci, utečencov a tak ďalej. Ale pritom závisí No Turecko na nás, na našich peniazoch, na našej dobrej vôli. Rusko, Amerika, Irán, Izrael, to sú vlastne nepriatelia Erdogana a Turecka. Takže Európa by si mala vybrať, aké Turecko vlastne chce za partnera. A Turecko by sa malo náležite oslobodiť, respektíve my by sme mali tlačiť na to, aby sa Turecko oslobodilo od tých okov minulosti a Bulharsko rado v tom pomôže. Ďakujem. Slovo má kolega Ferol na minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený prítomný, ak by som mal zhrnúť prácu komisia spravodajcov, tak by som povedala veľa odvahy a e, utekajme preč. Teraz e, otvárame oči po tom, ako sme otvorili 17 kapitol o pristúpení Turecka k EÚ od roku 87, vy socialisti, aj liberáli, aj ľudovci, ste položili základy pre možné pristúpenie Turecka k EÚ a pritom ste zatvorili oči pred pošliapávaním ľudských práv, demokracie, práv menšín. Od 74. Eh, je eh, Cyprus okupovaný. To je čisté pokritectvo. A my nemáme ale čo eh, kázať Turecku nemáme ich čo poučovať, pretože aj tu EÚ je e, totalitnou e, inštitúciou, ktorá pohrda národmi. Ďakujem pekne, pán poslanec. Teraz e, pán Kristoforu na minútu. Ďakujem za slovo. Som presvedčený o tom, že Európsky parlament má povinnosť jasne vyjadriť svoje stanovisko oči Turecku. Veci sa stále zhoršujú a to na, všetkej, na, na všetkých úrovniach. Turecko nerešpektuje ani zásady a hodnoty EÚ a pritom sa chce stať členom tejto Európskej únie. Turecko je nakoniec zodpovedné za svoj prístupový proces, ale my musíme vyslať jasný signál že tie krajiny, ktoré nerešpektujú naše hodnoty, proste nemôžu sa k nám priblížiť. Musíme jasne vyjadriť toto stanovisko tým, ktorí hovoria o tom, že by sa malo otvoriť viac kapitol. A nakoniec ešte Turecko nepodpísalo ani protokol z Ankary. a neuznáva jedného z členov EÚ. A 40 tisíc vojakov je rozmiestnených na tej pôde susedného štátu EÚ. A práve po vzťahu k obyvateľom Cypru by sme mali zachovať patričné stanovisko. Takže chcem vyzvať komisiu aj kolegov v parlamente, aby sa vyslal veľmi jasný signál každému, že my sa Turecku nepodvolíme. Ďakujem. Som veľmi liberálny predseda, ale prosím vás, dodržujte čas. Ďakujem. E, v prvom rade chcem oceniť veľmi kvalitnú prácu, ktorú pre, E, vlastne prezentovala pani spravodajkyňa. Hovorí španielský rečník pán López. Vieme, ako sa správa pán prezident Erdogan, že to veľmi autoritársky spôsob a celý jeho režim má tento charakter. A vieme, aká je tam situácia. Obmedzujú sa slobody, novinári mnohí končia vo vezení a Dokonca aj jedného nemeckého humoristu chcel Erdogan dostať za mrže. Takže naozaj treba veľmi veľkú pozornosť venovať aj tomu, ako sa v Turecku dodržujú, respektíve nedržujú ľudské práva. Veci nemôžu pokračovať tak ako doteraz. E, utečenci nemôžu byť využívaní ako prostriedok na to, aby Turecko vyjednalo s Európou lepšie podmienky. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pán predseda. Slovo má ďalší rečník z Grécka. Turecko porušuje vzdušný priestor Grécka napríklad a turecké vojska okupujú aj určité územie Cyperskej republiky. A džihadisti teda podporujú, e, Turecko podporuje aj džihadistov cestou e, zásobovania ropov a tak ďalej. Takže EU vlastne Turecko len odmenuje a zrazu dostalo Turecko akoby dar 6 miliard eur. A pán Han, mali by ste pochopiť, že Turecko nie je súčasťou riešenia, je to súčasť problému. Nezabudnime na tú genocídu, ktorú spáchalo Turecko, ale ani sa o tom ani nehovorí. Ďakujeme. Hovorí pán predseda? Pán Papadakis. Ďakujem pekne, pán predsedajúci v tomto parlamente sme opätovne kritizovali Turecko e, pre porušenie ľudských práv, e, slobody médií, e, pre postoj voči Kurdom, vzťah s ISISom, utečenskú krízu a okupáciu Cypru. Je tu veľmi jednoduchá otázka. Preukázalo Turecko nejaký pokrok počas ostatných rokov, alebo situácia sa zhoršuje? E, poznáme odpoveď dennodenne, vidíme, že Turecko sa stále viac ďaluje hodnotom Európskej únie. Nemyslíte si, že je najvyšší čas, aby Európa zmenila svoj postoj a prestala nadbiehať Turecku a začala e, vynúcovať e, od Turecka, aby sa stala skutočne demokratickým štátom, aby nevytvárala problémy a stalo sa zdrojom miera a stability. Kolegium eh, eh, sa včera eh, rozhodlo o vytvorení pracovnej grupy, skupiny pre mm, vyriešenie cyperskej otázky. Ak chceme to naozaj vyriešiť, jediná možnosť je stiahnuť okupačné turecké vojska, implementovať základné slobody a aký Európskej únie na celom území zjednotenej Európskej únie. V opačnom prípade to je e, odsudená na neúspech. Pán Džambasky, jedna minúta. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vážení kolegovia. E, uznesenie e, e, o pokroku Turecku, Turecka v tomto roku je nepriateľné. E, Hneva ma, že e, by sme schválili Turecko ako úradný jazyk Európskej únie. Nesmieme to pripustiť. Je to hrozba pre zvrchovnosť mojej krajiny a to bude mať nezvratiteľné dôsledky. Po druhé, podporujeme e, znovu zjednotenia E, e, Cypru, ale naši kolegovia e, z Cypru to nepodporujú, pretože Turecko kupuje tento ostrov. Mali by sme sa miešať do vnútorných záležitostí. Je tu nerespektovanie princípov právneho štátu, je tu porušovanie základných práv. Musíme sa toho vzdať ako výmenu za spoluprácu v oblasti utečencov je to e, pokrytiectvo. Práve e, Turecko organizuje tieto e, utečenecké toky. Po ďalšie Turecko zasahuje do vnútorných záležitostí mojej krajiny a zradie nové politické strany. V uznesení sa nič nehovorí o tom, že Turecko podporuje zahraničných teroristov peniazmi a zariadeniami. Existuje viac dôvodov na to, aby sme hlasovali proti. Turecko nemá miesto v Európskej únii, budem hlasovať proti. A teraz Pani poslankyňa Rúza Tomašič. Jedna minúta. Ďakujem veľmi pekne. V správe sa správne uznáva, že Turecko je kľúčovým partnerom Európskej únie a že bilaterálne vzťahy majú obrovský potenciál, ktorý dokážeme realizovať iba na základe aktívnych a dôveryhodných rokovaní. Obávam sa však, že ja a spravodajkyne nemáme rovnaký názor na dôveryhodnosť rokovať tak dlho s krajinou, e, e, o ktorej nie všetky štáty majú pozitívny názor, nie prispieva k dôveryhodnosti. A um, už desetročie trvá tento proces a stále nevyústil do členstva Turecka. Nie je to otázka, či e, islámska demokracia sa môže stať e, kópiou západnej spoločnosti a či je, je to náš cieľ. Nezabúdajme, že západným eh, spoločnosťom trvali, trvalo staročie, kým eh, dospeli do tohto eh, stavu. Nemyslím si, že Turecka si, to, si s tým poradí tak rýchlo a naplní mm, naše štandardy. A teraz nastupuje postup catch the eye. Keďže mm, sme pod časovým tlakom, umožním E, vystúpiť iba e, jednému predstaviteľu každej politickej skupiny. Ako prvý začne pán Christian Busoli. Pán predseda, predtým, ako e, sa stal kandidátským štátom Európskej únie, Turecko bolo um, strategickým partnerom, s ktorými spolupracujeme v oblasti utečenskej kríze, boje proti terorizmu a takisto Ide e, o dohodu s Tureckom ohľadom e, u ľudí, ktorí e, pobývajú bez povolenia. Zároveň treba zdôrazniť, že členstvo v Únii súvisí s plnením kodanských kritérií. To znamená, že Turecko musí zabezpečiť ďalší pokrok pri realizácii potrebných reform, aby respektovala delbu moci, ochranu ľudských práv, slobodu prejavu, práv, práva menšín, ale e, musíme e, zistiť, či Turecko naozaj je odhodlené e, približovať sa Európskej únii na základe respektovania noriem a štandardov a bude sa snažiť vážne riešiť cyperský problém. Ďakujem pekne. Tumask. Ďakujem. Pán Kostis Mavridas. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci E, táto správa obsahuje veľa pravdivých vecí ohľadom toho, čo sa deje v súčasnosti v Turecku, najmä vo vzťahu ku Kurdom. Ale e, ja by som mm, nechcel opakovať to, čo už tu odznelo. Pán komisár, skúsme sa vrátiť niekoľko rokov dozadu. V roku 2005 Cyperská republika e, pomohla otvoriť určité kapitoly v rámci rokovaní s Tureckom Vtedy uplynulo 11 rokov. Všetci sme mali možnosť e, e, e, zistiť, že situácia sa výrazne zhoršila, pokiaľ ide o slobodu prejavu alebo tlače. Vo vzťahu k Cypru sa tiež nič nerobilo predstavitelia tureckých cyperčanov budujú e, za Tarasy e, v Kirinii. E, ja som utečencom zo severu Cypru. Turecko stále okupuje sever našej krajiny. Takže nie je to skutočný dialog. A napokon pán predsedajúci stiahnutie opačných vojsk Turecka z Cypru bude znamenať, že naozaj potrebujú a chcú riešenie. A teraz poslanec Ivan Jakovčič. Vážený pán predsedajúci, každá krajina na európskom kontinente má právo stať sa e, členským štátom Európskej únie. Samozrejme, musí splniť príslušné podmienky. A síce každá krajina, ktorá e, e, pre členstvo v klube musí ich splniť. Nie robíme žiadne ústupky ani voči Turecku. Turecko je partnerským štát, partnerom, strategickým partnerom Európskej únie vo viacerých záležitostiach, ale nesmeme pripúšťať ústupky. Nemali by sme e, e, zabúdať e, na naše základné hodnoty. Všetky členské štáty musia rešpektovať tieto hodnoty, som presvedčený že mali by sme e, pomôcť Turecku e, e, v problematike migrantov. Každá krajina, ktorá sa stará o migrantov, potrebuje našu pomoc. To však nesme využívať, aby nás vydierala v otázke vstupu do Európskej únie. Turecko musí splniť rovnaké podmienky ako všetci. Ďakujem veľmi pekne. Máte pravdu, keď odsudzujete porušenie ľudských práv nerezprávneho štátu alebo zadržovanie e, vedeckých pracovníkov v Turecku. Naozaj v Turecku dochádza k e, porušeniu ľudských práv a základných slobod e, vrátanie tureckých občanov. Ako by sme mohli vyvíjať tlak na Turecko vo vzťahu k otvoreniu článku kapitolu 24? E, niektorí ľudia sa hrajú na mŕtvého chrobáka. Ako môžeme žiadať otvoriť nové kapitoly, keď Turecko stále neuznáva Cyperskú republiku? Je to nepriateľné, aby sme e, navrhovali e, nejaký obchod výmenou za utečencov, aby sme ponúkali bezvízový režim. Dohoda s Tureckom je v rozpore s medzinárodným právom a neprospieva k e, e, riešeniu situácií, pokiaľ ide o obchodovanie s utečencami. Potrebujeme e, trvať na tom, aby Turecko si plnilo svoje záväzky. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ak by nejaký pozorovateľ sledoval e, e, našu rozprávu e, v tomto parlamente, Adam by ničomu neporozumel. Nevedel by ani, čo si má pomysliť. Turecko porušuje dohody, ktoré si podpísala spolu s Európskou úniou a Európska únie si to vôbec nevšíma. Turecko neuznáva Cyperskú republiku a okupuje tretinu jej územia a očakáva od nás, že jej budeme pomáhať e, e, e, vstúpiť do Európskej únie. Utečenca prichádzajú do Grécka, do ostatných krajín únie a my na platu dávame 6 miliard eur. Počujeme, že Turecko dosiahlo značný pokrok vo viacerých oblastiach, ale dochádza k, tu k porušovaniu ľudských práv, medzinárodnému e, e, práva, e, e umlčovaniu e, tlače alebo kohokoľvek, kto e, nevyhovie pánovi Erdoganovi. A e, dos, my dospievame k názoru, že je tu len e, jedno riešenie týchto problémov a síce okamžité pristúpenie e, Turecka. Ďakujem. Teraz za Európsku komisiu pán eh, Johannes Hahn. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, vážená pani ministerka, dámy a pani poslanci, ďakujem za túto rozpravu bohatú. Myslím, že sa všetci eh, zhodneme na tom, že Turecko je strategickým partnerom pre EÚ. Vyplýva to aj z geostrategickej E, polohy, počtu obyvateľov a teda je e, pochopiteľné, že EÚ má naozaj veľký záujem o rozumnú formu spolupráce s Tureckom. Spolupráca s Tureckom je jasné, má svoje e, plusy a minusy, ale musí to byť široká spolupráca. Je tu viacero úrovní Málo sa hovorilo o ekonomickej oblasti, ale tu je to veľmi dôležité, pretože Európa je pre Turecko najväčší hospodársky partner a investor. 600 tisíc Európanov pracuje v tureckých firmách v Európe. Sme šiestim, šiestim najväčším partnerom Turecka, preto tá spolupráca je dôležitá. Je teda dôležité e, prehlbiť colnú úniu. To je úloha, ktorej sa už rok a pol intenzívne venujeme. A potom sú tu e, súčasné výzvy v súvislosti s utečencami a mm, spoluprácu ako keby oživila táto téma my sme sa snažili zohľadniť viacero aspektov. Uvoľnenie vizového styku, to je jeden z bodov, ale ten už na programe bol. Ide o to e, trochu to urýchliť, ale e, uvoľnenie tohto režimu neznamená, že ďalším krokom e, bude automaticky pristúpenie. Máme zľahčený vízový styk s inými krajinami sveta. Ešte sa nehovorí o tom, že by automaticky mala byť tá, ktorá krajina členom EÚ. Máme mandát Európskej e, rady e, rokovať o pristúpení s Tureckom. Je to otvorený mandát od roku 2005 a my musíme tieto rokovania viesť a dospieť k výsledku, pretože v mandáte sa hovorí, že e, sú to rokovania s otvoreným koncom a mne profesionálne svedomie hovorí, že treba dospieť k nejakému výsledku, pretože inak sa nedá nič hodnotiť. Ehm, môže sa potom e, skôr navrhnúť prerušenie alebo ukončenie takýchto rokovaní, ale dnes večer som častokrát počul, ako dôležité sú e, princípy právneho štátu vo vzťahu s Tureckom, treba o nich hovoriť zaručiť, aby boli rešpektované. Ja vám môžem ešte povedať, že je to možné, iba keď budeme rokovať o pristúpení. E, to je páka, ktorú máme. E, je, to, je tu kvalitatívny rozdiel medzi prístupovými rokovaniami alebo e, rozhovormi so susedom, kedy hovoríme o tom, čo nás zbližuje a delí my ako komisia e, musíme túto úlohu e, plniť. E, vypočul som si grafa Lamsdorfa aj ďalších s veľkým záujom, záujmom, ale ako som už povedal, je to niečo, čo v súčasnosti nie je našou úlohou. Našou úlohou je uplatniť dohody, stabilizovať región a podľa mňa sa to dá zaručiť iba úzkou spoluprácou s Tureckom v rôznych oblastiach. A súčasná e, otázka utečencov e, môže byť iba v tomto svetle nejako vyriešená. Môžem vám ešte povedať, že sa už e, začala uplatňovať tá dohoda s Tureckom. My financujeme však iba projekty v Turecku, ktoré slúžia na to e, pomôcť e, v starostlivosti o utečencov, ich stravovanie, zaručiť bývanie, vzdelávanie. Utečenci sú hlavne na východe Turecka a musia mať možnosť ostať eh, tam, aby sa mohli vrátiť do Sýrie okamžite, ako to umožní bezpečnostná a politická situácia. Preto sa naše snahy zameriavajú na tieto oblasti vo východe Anatólie, čiže prvé aktivity už bežia. 55 miliónov e, zhruba sme vynaložili na to, aby 350 tisíc ľudí minimálne pol roka mali e, potrebnú starostlivosť. E, takáto suma stačí na to, aby 200 detí rok mohlo chodiť do školy. Na deti sa musíme zamier- zamerať. Ide aj o vzájomnú dôveru medzi EÚ a Tureckom. Tu treba zlepšiť. nie sú tu žiadne problémy, aj keď je jasné, že o dôveru sa treba medzi partnermi snažiť. Na to, na to máme obaja záujem. Uvidíme, ako sa to bude vyviať v budúcnosti. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Ďakujem pekne, vážený pán komisár. Teraz za Európsku radu bývalá kolegyňa, bývalá európska poslankyňa, teraz ministerka obrany Holandska, e, pani Enis Plašert. E, nech sa páči, máte slovo. Ja som veľmi rada, že som tu medzi vami. Ďakujem za zaujímavú rozpravu. Prichádza vhod. Mm, máme spoločné nádeje aj obavy e, to sa dnes ukázalo. Treba pamätať na to, že EU a Turecko mm, spája toho veľa a naše vzťahy sú oveľa staršie ako súčasná migračná kríza. Úzka spolupráca je dobrá tak pre EU ako aj Turecko a EU bola a je e, dôležitým záchytným bodom pre e, politiku a ekonomiku Turecka. Už to tu viackrát odznelo, ale je jasné, že e, migračná otázka je oddelená od prípadného pristúpenia Turecka. Uvedomujeme si nedostatky a taktiež nás nepokojuje negatívny vývoj v oblasti základných slobôd demokracie právneho štátu. Sme e, e, odhodlaní hovoriť o tom jasne. Budeme zblízka sledovať tento vývoj, ako aj vývoj na juhovýchode Turecka. Naďalej budeme hovoriť o tom, čo nás znepokoje pri všetkých stretnutiach na všetkých úrovniach s Tureckom. Teraz k uvoľneniu vízového styku. Už e, pán komisár o tom hovoril, e, nebudú tu možné žiadne skratky, tak ako sme sa dohodli v spoločnom e, prehlásení s Tureckom. Vízová povinnosť by sa mohla zrušiť do konca júna ak by sa splnili všetky e, požiadavky. Či sa to stane, závisí od Turecka a od jeho pokroku. Teraz e, niekoľko slova, slov e, k dohode z 18. marca. Dohoda by mohla byť veľkým krokom na ceste k európskemu zákonnému riešeniu migračnej krízy. Nebude to všeliek, A každopádne je to e, krok správnym smerom. To dôležitý nástroj. Bude to spravené e, v svetle medzinárodných noriem a e, dodržovania zásady nenavracania. My nejako neexportujeme naše problémy. Je priskoro na vyhodnotenie konkrétnych vplyvov tejto dohody keďže sa s tými konkrétnymi opatreniami začalo až 4. apríla. Ale jednu vec poviem jasne. E, je v našom záujme, e, aby to bolo úspešné uplatňovanie. Ďakujem pekne za pozornosť, pán predseda. Ďakujem bardzo, pani minister. Ďakujem pekne, vážená pani ministerka. Mám tu nasledovné E, informácie po tejto rozprave. Príde hlasovanie, to bude zajtra. Teraz